Dámy a páni, kolegovia a kolegyne, prajem vám dobré ráno. Ako vidíte, nahrádzam pána, pred, pánu predsedu, ktorý je na stretnutí EPP v Palerme a som rada, že nie všetci členovia EPP odišli do Palerma, niektorí predsa len uprednostnili náš výbor, rokovanie nášho výbora. A predpokladám, že program môžeme považovať za prijatý a nakoľko nemám žiadne ohlásenia ako predsedkynia, tak by som navrhla, že môžeme začať hneď s rozpravou, pokiaľ ide o správu pani Jordan Sizeli, pokiaľ ide o nakladanie s vyhoretým palivom a radioaktívnym odpadom. Máme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch. Výmena názorov k týmto pozmeňujúcim návrhom by tu dnes mala prebehnúť Lehota bola 12. apríla a chcela by som sa spýtať a poprosiť Romanu, aby teda predstavila stav veci, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najprv by som sa chcela poďakovať kolegom a kolegyňam za početné pozmeňujúce návrhy, ktoré boli k tejto správe v rámci lehoty predložené. Počet pozmeňujúcich návrhov naznačuje, že táto správa je skutočne dôležitá, že aj smernica, o ktorej diskutujeme, je veľmi dôležitá a dúfam, že budeme spoločne o tejto smernici hovoriť tak, aby sme ju spoločne zlepšili. Snažila som sa e, zoskupiť tie pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o obsahové prvky a budem sa snažiť tieto skupiny jednotlivých pozmeňujúcich návrhov v stručnosti predstaviť. Najprv by som chcela povedať, že niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, sa týkajú z udalostí s Fukushimi. Tieto udalosti možno môžeme brať do úvahy v tom zmysle, že si uvedomíme, aké je dôležité, aby sme dosiahli určité bezpečnostné štandardy, pokiaľ ide o radiatívne odpady a vyhorené palivo. Dúfam, že týmto spôsobom bude možné nájsť kompromisné riešenie. Nie som celkom za to, keď sa hovorí, že musíme na základe týchto udalostí túto smernicu odmietnúť. A ja si myslím, že práve kvôli týmto udalostiam vo Fukushime je táto smernica potrebnejšia ako kedykoľvek predtým. Potom tu ešte boli pozmeňujúce návrhy k tomu, že by sme mali vystúpiť z atomovej energetiky. Myslím si, že takéto rozhodnutie nie je predmetom tejto smernice ako takej. A mali sme tu aj pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali zmeny právneho základu musíme vychádzať z postupu Európskej únie. Ja si myslím, že sa musíme držať toho, čo, na čom sa uznesie právna služba. To, týmto sme už e, dali konkrétne otázky, čakáme odpovede. A pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, tu je ďalšia skupina, ktorá sa týka finančných prostriedkov. Tu som aj ja už v pôvodnom znení textu doplnila niektoré záležitosti. Potom tu ešte boli dodatočné pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú konkrétne financovania, že by toto malo byť dostatočné. A potom tu takisto ide aj o kontrolu, o dozor nad týmito finančnými prostriedkami. Čiže podľa princípu, kto znečistuje, by mal aj platiť. Myslím si, že aj v tomto kontexte sa nám podarí nájsť kompromisné riešenie budú tu dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sa dostanú aj do znenia smernice samotnej. Potom je tu ešte 15 až 20 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú toho, že by sme mali používať výraz final storage, iní zase uprednostňujú výraz final disposal. Ja sa prikloním v angličtine k tým definíciám a výrazom, ktoré rozlišujú výraz storage, to znamená, to nie je dlhodobé, udrža- dlhodobo udržateľné riešenie a sa výraz disposal, to znamená konečné finálne riešenia, to pre, prináša do sebou viacero možností, ako sa to dá realizovať a dúfam, že na stretnutí s tieňovými spravodajcami sa nám podarí dohodnúť sa na definícii týchto výrazov. Podľa mňa by to mohlo prispieť aj k tomu, že správa bude jasnejšia, keď budeme hovoriť o final disposal a nie final storage, pretože tieto dva termíny sú jednoducho odlišné. A potom tu ešte máme pozmenujúce návrhy iného razenia, ktoré hovoria o uskladení odpadu v hĺbých geologických ehm, podložiach. Myslím si, že to je správne. Musíme sa samozrejme opierať o vedomosti expertov z tejto oblasti, kde sa hovorí, že toto je práve to riešenie, tá možnosť, kde momentálne vieme o nej, že je jednoducho táto možnosť schodná a aj udržateľná. Ale samozrejme môžeme si nechať dvere otvorené, keď sa ukáže, že aj iné možnosti splňajú bezpečnostné kritériá a štandardy, tak si myslím, že bude možné aj v tomto zmysle nájsť kompromisné riešenia formou pozmeňujúcich návrhov. A potom sú tu ešte pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú rizika zamestnancov. Tu sa musíme snažiť dosiahnuť kompromisné riešenia formou pozmeňujúcich návrhov, pretože pokiaľ ide o výbor pre zamestnanosť, k tomuto bodu sme predložili viacero bodov. Potom sú tu ešte pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú cezhraničnej spolupráce. Myslím si, že je správne e, takouto formou regionálne spolupracovať, mali by sme to podporiť a týmto spôsobom je možné aj vymieňať a dávať dokopy informácie, ktoré získame a týmto spôsobom by sme to mali opodporiť a ošetriť pozmeňujúcimi nárohmi. Nepovažujem za správne to, čo niektorí navrhujú, kde sa hovorí o takej spolupráci, ktorá by bola možná iba vtedy, ktorá by, ktorá by bola možná iba v prípade exportu radioaktívneho odpadu. To by bolo možné iba pri malých množstvách, ale neviem, ako by sme to mohli definovať. Menšie množstva takéhoto odpadu, neviem si predstaviť, ako by sme to definovali. Ja takýto princíp nepodporujem. A potom tu ešte máme pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú technických riešení ako takých. Napríklad, kedy ide o vyhoreté palivo ktoré sa dostáva, kedy by sa malo takéto palivo uskladňovať v suchých skladoch. Myslím si, že technické riešenia by sme mali nechať expertom. My sa musíme rozhodnúť o politických rozhodnutiach. Viacerí tu hovoria aj o národných kontrolných dozorných úradoch. Tu sa detailne zosumarizujú právomoci jednotlivých dozorných orgánov mali by sme tu jasne povedať, čo vlastne požadujeme v rámci týchto kritérií, pretože ide tu o rámcovú smernicu a nie, jasne, ide tu až tak konkrétne o právomoci jednotlivých národných dozorných úradov. A potom sú tu ešte pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a zodpovednosti. Tieto pozmeňujúce návrhy ešte budem musieť skontrolovať. Musím preveriť, či sú v súlade s Parížským dohovorom. Ako som už úvodom uviedla, myslím si, že táto smernica nie je smernicou, ktoré by išlo o to, či musíme povedať áno alebo nie e, smerom k atomovej energii. Nejde tu o smernicu, kde by sme hovorili o odstavovaní ener- atomových ener- elektrární, alebo že by sme mali nahradiť atomovú energiu. Ja si myslím, že takéto prvky nepatria do nášho textu a takisto by som chcela zdôrazniť, že nám musí byť jasné, že neexistuje nejaké ultimatívne neexistuje nejaká ultimatívna, finálna otázka bezpečnosti, pokiaľ ide o atomovú energiu. Pozmeňujúce návrhy, ktoré požadujú absolútnu bezpečnosť, tie nemôžem podporiť, pretože takéto jednoducho nie sú reálne. Nie vychádzajú z reality. Posporujem všetky tie pozmeňujúce návrhy, ktoré ktoré hovoria o čo možno najvyššej úrovni bezpečnosti, takéto samozrejme aj podporím. A Záverom by som chcela povedať, hovorili sme tu aj o doložke Sunset. Kolegyňa tu momentálne nie je prítomná, ale myslím si, že tento pozmeňujúci návrh, ktorý bol ňou predložený, ešte je trochu uh, nie sú rody, aby sme mohli vychádzať zo znenia toho textu. Myslím si, že budeme musieť o ňom ešte hovoriť na stretnutí s tieňovými spravodajcami. Takže ešte raz by som sa chcela poďakovať za všetky tieto pozmeňujúce návrhy a teraz budem pozorne počúvať vaše pripomienky. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Pani Jordan, poprosím predovšetkým tieňových spravodajcov, aby začali so svojimi pripomienkami. Pani Rebeka Harms je prvá tieňová e, spravodajkňa, takže aj sa poš- poprosila o slovo, nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predtým, než prejdem k návrhu správy a k pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli predložené, chcela by som predtým e, zopakovať to, čo som už povedala aj na poslednom stretnutí tieňových spravodajcov. Iste si spomínate, ako aktívni členovia tohto výboru, ste si spomínate na diskusiu, ktorú sme tu mali ohľadne smernice, ktorá sa týkala bezpečnostných štandardov e, atomovej energie. Táto smernica je už zhruba dva roky stará a e, v tom období po Fukushime, kde sme začali s komisárom Oettingerom hovoriť o záťažových testoch, tak sme zistili, že sme urobili veľkú chybu, keď sme túto smernicu podporili a prijali, pretože táto smernica jednoducho nemá nejaké ambiciozne záväzné štandardy a problém pri formulácii spoločných zaťažových testov spočíva práve v tom, že tento nedostatok, ktorý vzniká tým, že Európska únia nemá nejaké vysoké bezpečnostné štandardy, že tento nedostatok sa nedá ničím nahradiť a preklenúť. A pokiaľ ide o otázku o ambicioznosti, pokiaľ v súvislosti s týmito štandardami, tak budeme musieť hovoriť na novo, pokiaľ ide o atomové elektrárne. Momentálne mám dojem, že tú istú chybu, ktorú sme urobili pri formulácii smernice o týchto bezpečnostných štandardách, že jednoducho tú istú chybu, kde stanovujeme tieto štandardy, pokiaľ ide o uskladňovanie vyhoretého paliva, že znovu ideme urobiť tú istú chybu. Znovu máme takú istú situáciu, že správu pani spravodajkyni máme už vo výbore, návrhy Európskej komisie e, tento návrh ako keby oslaboval tvrdenie, že chceme zabezpečiť vysoké štandardy bezpečnosti, sa jednoducho na základe tejto správy nedá presadiť. A v tomto výbore by som rada hovorila aj o tom, či to je skutočne úmysel Výboru pre priemysel a energetiku Európskeho parlamentu, v období po situácii vo Fukushime. Čiže nanovo, že by sme tu mali návrh Európskej komisie, ktorý už ako taký nie je ten najambicioznejší v súvislosti s e, bezpečnostnými štandardami a postupmi, pokiaľ ide o definovanie takýchto finálnych skladov pre vyhoreté palivo, že jednoducho ešte takýto slabý návrh komisie našou správou chceme ešte viac oslabiť. Čiže toto je moje zhodnotenie situácie toho, čo máme teraz pred sebou na stôl a myslím si, že to je dosť príznačné pre väčšinu v tomto výbore a preto by tento výbor mal skutočne zvážiť túto situáciu, pretože verejná diskusia ako taká, myslím si, že v období po Fukushime ešte sme veľmi krátko po tomto období, čo sa tam stalo. Vidíme, že situácia tam nie je pod kontrolou a musíme si uvedomiť, že takéto skladovanie radioaktívneho odpadu ešte e, vyostruje tú situáciu aj v, v pokiaľ ide o katastrofu vo Fukushime, aby sme jednoducho nepodporili niečo také, čo by bolo slabé. Mali by sme jednoducho sa sústrediť na prísne, ambiciozne, ambiciozne ciele. Čiže zamyslite sa nad tým. A druhá vec, ktorej som sa chcela venovať, tak to sú dva body, ktoré v obsahového hľadiska v kontexte toho, o čom tu hovoríme, zohrávajú veľkú úlohu a e, považujem ich za dôležité, pretože aj tu si myslím a som presvedčená, že predovšetkým pokiaľ ide o ohlásenie alebo vyhlásenie pána komisára Oettingera, že, tieto smer, že smernica jednoducho bude musieť daná byť do súvisu s týmito udalosťami. Prvá, prvý bod sa týka budúcnosti exportu atomového odpadu. Pán komisár Oettinger tu celkom jasne dal najavo, že chce do budúcna vylúčiť, že by atomový odpad bol exportovaný z Európskej únie, častokrát to skutočne už opakoval. Myslím si, že nikto z vysokých predstaviteľov Európskej únie to takto často neopakoval a myslím si, že celkom jasne tu hovoril o konkrétnom probléme. Doteraz sme situáciu mali takú, že export e, atomového odpadu do tretich krajín bol robené nezodpovedným spôsobom, pretože tieto krajiny jednoducho nemajú možnosti na, v kontexte našich štandardov uskladňovať takýto odpad čo možno najbezpečnejšie. A preto by som od predstaviteľov komisie dnes rada počula a vedela, ako komisia dnes vlastne tento svoj vlastný návrh predstavuje, ako si ho predstavuje. Či je komisia ešte stále presvedčená o tom, že to, čo zastával pán komisár, a dúfam, že aj ďalej zastáva, že to je správne, to znamená, že export do tretich krajín by mal byť zakázaný. A takisto by som chcela vedieť od Európskej komisie, a myslím, že to by nám skutočne pomohlo aj v kontexte diskusie tu nás kolegyňou tieňovou spravodajkňou, že ktoré krajiny vôbec prichádzajú do, otázku, do otázky, keď hovoríme o exporte atomového odpadu mimo Európskej únie. Ktoré krajiny sú to a ktoré miesta v týchto krajinách by to boli? Kam by sme chceli tento odpad, atomový odpad, exportovať? Držali by sme sa potom smernice 117 z roku 2006, pokiaľ ide o lokality takýchto, takéto skladovania odpadu. Ešte by sme ju dodržiavali, alebo by sme sa potom by sme ju nejako obchádzali. A takisto by som chcela vedieť, ako Európska komisia v diskusii s radou hovorí o tom ciele, cieli zákazu exportu atomového odpadu. Myslím si, že aj tu potrebujeme viac jasnejších informácií pohlásení ohlásení komisii, tak ako to aj proklamuje stále pán komisár, že by tieto exporty mali byť zakázané, tak tie v kuloároch sú tu informácie, ktoré nevyzerajú veľmi dobre kontexte týchto informácií, ktoré tu počúvame, predovšetkým ak si uvedomíme situáciu, ktorá nastala vo Fukushima. Potom by som ešte chcela od komisie počuť, a týka sa to aj posledného stretnutia spravodajky s tíňovými spravodajcami, že ako si komisia predstavuje terajšie návrhy pani spravodajky, pokiaľ ide o safety case. Komisia to zosumarizovala, zhutnila a v jednom odseku smernice svoje návrhy jasne prezentovala. Pani spravodajkyňa to považuje za správne. Ak by sa to skôr definovalo zvlášť, o sve jednotlivé prípady safety case sa teraz nachádzajú obsiahnuté aj vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch. Ja musím povedať, že ma z toho trochu boli hlava, pretože znovu tu ide o oslabenie toho pôvodného textu, respektíve návrhu komisie. A záverom by som chcela do dnešnej diskusie prispieť ešte jednou poznámkou. Chcela by som sa vyjadriť k tvrdeniu spravodajkyne, že tu nemôže ísť o to zabezpečiť čo možno najväčšiu bezpečnosť No ja viem lepšie ako ktokoľvek iný, pretože už 30 rokov sa zaoberám skladovaním a nakladaním vyhoreným palivom. Ja viem veľmi dobre, že 100% bezpečnosť sa nedá zabezpečiť, ale to by nám nemalo brániť v tom, ako dobrým politikom snažiť sa usilovať o čo možno najlepšie bezpečnostné štandardy. A ak sme v situácii, keď už uplynulo 50 rokov od spustenia prvého reaktora, kde máme 2 milióny metrov kubických odpadu vyhoreného paliva, o ktorých, pre ktoré nevieme zabezpečiť nejaké trvalé uskladnenie, tak potom musíme skutočne sa zamyslieť nad tým, či takáto neriešiteľnosť situácie, ktorú tu máme doteraz, pokiaľ ide o atomový odpad, nie je dostatočným dôvodom na to, aby sme sa jednoducho vzdialili od využívania atomovej energie. Ja by som dnes skutočne chcela vedieť, predovšetkým pokiaľ ide o situáciu o Fukushime, ako je to v tých krajinách, ktoré sa musia vysporadovať aj s problémami zemetrasenia, ako v takýchto krajinách chceme zabezpečiť e, skladovanie vyhoretého odpadu pod povrchom zeme. Máme takéto krajiny v Európskej únii Potrebujeme sa jednoducho pozrieť na túto záležitosť aj z tohto zorného uhla a malo by sa to odzrkadliť aj v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sa prekladajú. 100% bezpečnosť sa nedá zabezpečiť, ale mali by sme sa pokúsiť o dosiahnutie čo možno najlepšej bezpečnosti. Samozrejme, správa táto správa sa bohužiaľ ešte nevenuje otázkam, ktoré súvisia s semetrasením, ako som to spomenula. Thank you very much, uh, Mr. Ďakujeme pekne, pani Harms. Teraz pán Tošenovský za ECR, nech sa páči. A ďakujem pani predsednička za udelenie slova. V prvom rade by som chcel vyzdvihnúť prácu spravodajkyne, pretože táto správa začala vznikať ešte pred Fukushimou, potom došlo k udalostiam v Japonsku, a celá tá diskusia sa skomplikovala. Myslím si, že je dobré, že v tejto správe sa spravodajkyňa snaží udržať čo možno najracionálnejší prístup. Nemali by sme totiž túto správu zmiešavať s riešením celej otázky jadrovej energie. Mali by sme sa držať toho, čo je obsahom tejto správy, teda bezpečné nakladanie s vyhoreným palivom a s radioaktívnym odpadom. Som presvedčený o tom, že aj skúsenosti s Fukushimi e, sú pre nás určitou možnosťou na veci hľadieť veľmi reálne, zdôrazniť to, čo je dôležité, teda maximálna informovanosť, ktorá má veľký význam pre občanov, aby títo vedeli, aby chápali, že ide o veľmi nebezpečný odpad, respektíve nebezpečné látky. Zároveň Existujú technológie, ktoré to sú schopné riešiť a zároveň je potrebné, aby platili veľmi prísne pravidlá, lebo tie látky sú naozaj veľmi nebezpečné. Súhlasím, aj naša skupina bude podporovať to, aby v prípade geologického riešenia alebo ukladania aby to riešenie bolo trošku flexibilné, lebo nevieme, ako sa do budúcna budú technológie vyvíjať. A nemali by, nemali by sme teda hľadať také riešenia, ktoré budú nejaké extrémne drahé, pokiaľ ide o definitívnu snahu o absolútnu likvidáciu. Zároveň musí tu platiť maximálna možnosť kontrolovať takéto sklady a kontrolovať e, celé technické riešenie. Ďalšia vec. Budeme podporovať aj snahu o spoločné riešenia, regionálne riešenie takýchto skladisk, pretože spolupráca na väčšom území bude istotne z bezpečnostného hľadiska pokiaľ ide o možnosti riešenia, tak takáto spolupráca bude veľmi dôležitá a aj veľmi výhodná. Takto snáď nájdeme riešenia, ktoré budú najoptimálnejšie pre dané podmienky. Myslím, že by sme nemali tú Fukushimu vnímať nejako hystericky, Mali by sme sa z toho ponaučiť. To, že zemetrasenie nebolo tým zásadným problémom, že tým hlavným problémom bola tá tsunami, to všetci dobre vieme a nechcem to tu nejako veľmi opakovať. Každopádne táto skúsenosť a informovanosť občanov je veľmi dôležitá musíme si uvedomiť, že vzhľadom na to, že ide o nebezpečné látky, radioaktívny odpad, že práve preto je treba, aby tieto veci boli z technologického hľadiska riešené na najvyššej úrovni. Naša skupina bude podporovať také riešenia, ktoré zlepšia spôsob nakladania s radioaktívnym odpadom a myslím si, že by sme tú správu nemali zmiešavať s celým riešením problematiky jadrovej energie, lebo o budúcnosti jadrovej energie ešte iste budeme veľa hovoriť a súhlasím s pani Harms, že to vôbec nebude jednoduché, naopak veľmi komplikované, takže zústreďme sa na to, aby sme naozaj zlepšili pravidlá, ktoré platia pre bezpečnosť a aby sme zlepšili aj informovanosť o nakladaní s takýmto odpadom. Tieto úpravy musia platiť pre celú EÚ. Pokiaľ ide o ten spomínaný vývoz, tam už určité pravidlá existujú. Neviem, či toto tiež celkom spadá do rozsahu tejto rozpravy. Debata o tom, do akých krajín vôbec je možné takéto technológie vyvážať. Nemám na mysli iba odpad, ale pre tento platí duplom, aby sa tento nestal nejakým argumentom pre napríklad teroristické aktivity. Lebo vidíme, že situácia sa veľmi komplikuje. Ešte raz na záver veľmi podporujem prácu spravodajkyne. Podarilo sa jej podľa mňa udržať v tejto veľmi zložitej diskusii tú priateľnú mieru naozaj racionálnu pre zlepšenie situácie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujeme, pán Tošenovský. Pani Hercog za SAD. Thank you, thank you. Ďakujem pekne, pani predsednička. Začala by som takým určitým žianí, želaním pokiaľ ide o náš program, v pléne sa ocitne táto otázka na druhej júnovej plenárke, takže až po rade. Preto si myslím, že by bolo výborné, keby sme sa posnažili vo výbore o to, aby rada dostala náš názor ešte predtým, než budú hlasovať o legislatíve pretože je to medzivládny postup podľa Euratomu. A ak my chceme, aby naše názory boli zohľadnené, tak by sme mali nájsť náležité riešenie, tak aby sme im to dali na čas. aby teda aj vedeli, že ktorí poslanci hlasovali za čo. Takže dúfam, že vo výbore nájdeme nejaký kompromis v zmysle urýchlenia prijatia tohto dokumentu. Pre poslancov by hlavným cieľom malo byť, aby sme dosiahli čo možno najširšiu väčšinu naprieč politickými skupinami. To by bol naozaj dôkaz toho, že parlament je serióznym partnerom, ktorý sa chce vydať jedným konkrétnym smerom. Socialisti, a myslím, že celý parlament si myslia, že je potreba situáciu zlepšiť. Znova spomínam Fukushima. Mali by sme sa ponaučiť z toho, čo sa tam udialo, keby sme mali medzinárodnú úpravu toho, ako nakladať s, na, s radioaktívnym odpadom, tak by sme boli možno predišli udalostiam vo Fukushime. Myslím, že na tom sa zhodnú všetky politické skupiny. Parlament má však obmedzenú úlohu. Nielen vzhľadom na zmluvu o Euratom, ale aj preto, lebo otázky energetického mixu spadajú do výhradnej právomoci členských štátov. Sú tu pozmaňovacie návrhy, ktoré sa týkajú kompetencií členských štátov. Áno, tam sa môžeme nejako vyjadriť, ale neviem, aká väčšina nakoniec prejde. Socialisti iste nebudú všetci za jedno. Ako tieňová spravodajkyňa vám nemôžem povedať, aký, aké stanovisko príjmeme ako skupina, lebo iste sa tam ozve viacero názorov. Ale náš hlasovací zoznam dúfam, bude relatívne jednotný. Budem sa snažiť dosiahnuť čo možno najširší kompromis v rámci mojej skupiny, v rámci možnosti deňovej spravodajkyne. Ale iste, tam budú divergentné názory. Kolegovia zastúpení vo výbore iste tieto názory aj vyslovia. Chceme ale všetci väčšiu transparentnosť a väčšiu mieru verejného povedomia. Pretože takáto verejná podpora je veľmi dôležitá takýchto dôležitých otázkach. A podľa mňa dosiahneme kompromis ešte aj v tom, že personál a jeho kvalifikácia, že to musí byť naša priorita. Ľudia, ktorí sú v kontakte s nebezpečnými látkami, musia byť náležite vyškolení, bezpečnostné pravidlá musia platiť. Povedomie o týchto štandardoch musí byť veľmi vysoké. Kolegovia to ešte nespomínali, ale ja to poviem. Máme návrh stanoviska výboru pre zamestnanosť. Toto je veľmi dobrý dokument. Takže prosím aj na toto som chcela upozorniť na tento dokument. Podľa mňa je dobrý nápad pokúsiť sa otvoriť možnosť možnej spolupráci medzi členskými štátmi. To neznamená, že budú musieť spolupracovať, ale USA napríklad chystá skladovaciu možnosť, taktiež aj Rusko, tak myslím, že v EÚ to nemôžu robiť členské štáty samostatne, každý za seba. Pokiaľ ide o jadrový odpad, hovoríme tu o časovom horizonte stoviek rokov. A kolegovia, iste si uvedomujú, že za ostatných 100 rokov sa hranice v Európe posúvali hore-dole, takže aj s týmto musíme, musíme počítať, že dôjde k nejakým zmenám. Takže prosím, nehľaďme na tie politické hranice, hľadajme tie najlepšie riešenia. Takže takéto otvorenie možností spolupráci medzi členskými štátmi by som si ja predstavovala. Ako parlament by sme sa mali dohodnúť na finančných zdrojoch, ktoré je potrebné vytvoriť, riadiť, zabezpečiť, aj v prípade, že finančná kríza nás znova postihne, lebo vidíme, ako jednoducho peniaze sa vyparia na Wall Street. Takže finančné zdroje musia byť zabezpečené, garantované. Je naozaj potrebné, aby sme našli také riešenie, aby finančné zdroje boli k dispozícii, keď to bude potrebné. Nejde iba o získanie týchto zdrojov, ale aj o ich využívanie. Je tam viacero pozmaňovacích návrhov, kde je potrebné sa dohodnúť na tom, čo je povinné a čo je fakultatívne. Ja si myslím, že odvetvie musí prevziať ten hlavný diel zodpovednosti. Áno, o tom budeme iste hovoriť, znečisťovateľ platí, do akej miery to má platiť. Izotopy, keď sa napríklad produkujú v jednej krajine a potom sa 60% vyvezie do inej krajiny, kto je potom ten znečisťovateľ, ten, kto ich vyprodukoval, alebo ten, kto ich využíva. Takže toto je otázka, tento princíp znečisťovateľ platí, je ešte predmetom na diskusiu. Ale musíme ešte raz opakujem, prinútiť odvetvie, aby prezalo tú finančnú odpovednosť. Nemá to platiť ani poplatník. My ako socialisti budeme si zrejme v tomto zajedno. Preštudovala som tie pozmaňovacie návrhy a vidím, že je tam ešte trochu problém s definíciou odpadu. V členských štátoch platia naozaj odlišné definície. V niektorých sa rozlišuje dlhodobý odpad, krátkodobý odpad. Takže naozaj sa to liší od krajiny ku krajine. Tomu sa budeme musieť povenovať. A potom ešte je to skladovanie, či je to e, konečné alebo e, nejaké predbežné. Podľa mňa ide o to, či je to riešenie zvrátiteľné alebo, alebo nie. O toto sme sa teda pokúsili aj v našich pozmeňovacích návrhoch. A ešte na záver si myslím, že je potrebné povedať jednu vec a to, že náš parlament sa musí postarať o to, že keď sa príjme nejaká legislatíva, že sa potom bude tlačiť aj na jej implementáciu. Smernica o jadrovej bezpečnosti. Tu sme prijali pred eh, dvomi rokmi a len tri členské štáty ju aplikujú. venujú sa tomu. A tie ostatné členské štáty žiaľ nie sú ochotné túto legislatívu doma transponovať. Takže my, ako Európsky parlament, sa musíme postarať o to, keď nejakú legislatívu vypracujeme, aby sa aj uplatňovala. Nechceme mať len e, nejakú peknú knižnicu našej práce, ale chceme, aby tá práca bola aj pretavená do reality. Toto som len chcela povedať na záver. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Máme ešte dvoch synových spravodajcov. Zastupca GUE tu nie je. Pán Vidal Kvadras, nech sa páči ako prvý. Thank you, thank you, chair. Ďakujem vám, pani predsedajúca. Drahá pani Harms, 200 tisíc kubických metrov jadrového odpadu. No, tuším, to číslo nie je ani len zďaleka presné, pretože niekoľko stoviek metrov kubických sa v Európe ročne, ročne vyprodukuje, keď to aj vynásobíte počtom rokov. Viete, že ja som fyzik a tu ste si naozaj úplne pomýlili ten register ale pokojne si to overte, ja som len chcel uviezť veci na pravú mieru. 293 pozmeňovacích návrhov, to je slušný počet. A vidíme na tom, že toto stanovisko parlamentu sa stretlo s veľkým záujmom v našom výbore a to je len logické. Keď sa na tieto návrhy pozrieme zblízka, tak zistíme, že sa týkajú len niekoľkých zopár otázok. A toto je tiež logické, že ide o také otázky, kde tie ideologické to ideologické nahliadanie sa značne líši. Teraz vám poviem, čo ja považujem za najdôležitejšie. Poprvé, mnohé návrhy sa týkajú definície skladovania a likvidácie. Pretože poslanci často chcú zmeniť túto definíciu. A ja som si istý, že všetky tieto pozmaňovacie návrhy, že im ide len o jednu vec. Ide im o vyjasnenie tejto definície. Ale nie som si istý, že, nie som si istý, že tento cieľ aj naozaj splňajú. V návrhu komisie sa mne veci zdajú relatívne zrejme. Skladovanie je na určitý čas. Likvidácia je navždy. Ja si myslím, že tieto pozmaňovacie návrhy odražajú jednu veľkú obavu a to, aby sa zohľadnil ten možný vedecký pokrok, ktorý zrejme v tejto oblasti v budúcnosti bude dosiahnutý. Pani Jordan, to sa dá poriešiť nejakým kompromisom, ktorý bude hovoriť presne o tej zvrátiteľnosti alebo nezvrátiteľnosti. Ale skladovanie a likvidácia, tie definície sú podľa mňa jasné. Pokiaľ ide o nejaké spoločné sklady, tam je potrebné dať odpovede na dve otázky. Po prvé, akceptujeme vývoz za hranice EÚ a po druhé, ak áno, čo sa udeje s odpovednosťou členských štátov, pokiaľ ide o riadenie vlastných odpadov. K tej prvej otázke. Komisia v zásade chce zakázať, úplne zakázať možnosť vývozu odpadu mimo územia EÚ. Mnohé pozmaňovacie návrhy však ukazujú, že sú členské štáty, ktoré majú presne záujem o vývoz mimo územia EÚ. Preto som presvedčený o tom, že tá možnosť, ktorú kolegovia prezentujú, teda že v prípade vývozu vyvážajúci členský štát je naďalej zodpovedný a toto je podľa mňa dobrá alternatíva. Z dlhodobého hľadiska by sme tak mohli dosiahnuť odrádzací efekt. Teda členské štáty by sa viac snažili sami zvládnuť otázku toho odpadu v rámci EÚ. Tiež sú tu určité obavy, to je zrejme, pokiaľ ide o financovanie riadenia vypáleného paliva. A pokiaľ ide aj o odpad, ste si spomínate, táto diskusia prebiehala už v roku, tuším, 2001. Keď sme hovorili o tej minulej smernici, ktorá potom v rade neprešla, prosím vás, uvedomme si, každý členský štát môže si stanoviť svoj spôsob, ako zabezpečiť tieto prostriedky, keď budú potrebné. Prosím, nepredpisuje mi, nepredpisujme členským štátom, ako to majú robiť, lebo sa tým dostaneme do problémov. Smernica tá iba stanovuje všeobecné princípy. Nie je to nariadenie. Takže len všeobecné princípy. A tým všeobecným princípom je, že tie prostriedky musia byť k dispozícii, keď budú potrebné. Ale ak to nejako veľmi detailne rozpracujeme, tak podľa mňa dôjde ku kolízii s niektorými členskými štátmi a toto iste nie je konštruktívne. Toľko teda z mojej strany. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. <coughs> Thank you very much, uh, Mr. Ďakujeme, pán uh, Vidal Quadras. A teraz Katlín van Bremt. Uh, ujmite sa, prosím, slova. Prosím, tiež, tiež uh, vás chcem poprosiť o stručnosť, pretože budem mu musieť odísť skôr, takže rešpektujte, prosím. Budem sa snažiť byť stručná, kolegyne, kolegovia, pretože táto rozprava pokročila. Predložila som rôzne pozmeňujúce návrhy, ktoré budú predmetom diskusie, ale e, veľa práce predovšetkým odviedli e, alebo odvádzajú stále tieňoví spravodajcovia. Myslím si, že väčšina pozná môj postoj k e, jadrovej energii, ale myslím si, že tu nehovoríme o tom, či ju zavrhnúť alebo nie. To sa musí rozhodnúť inokedy a my musíme tu vo výbore nájsť konsenzus, aby sme mohli povedať, že bezpečnostné požiadavky musia byť čo najvyššie a myslím si, že každý má takéto želanie. Naozaj e, nechcem o tom pochybovať, dá sa diskutovať o formách, ale po Fukushime si myslím, že všetci sme sa prebrali a v podstate sme to nepotrebovali, pretože atomový jadrový odpad, všetky tieto témy sú také e, komplikované. Ide tu o obrovský e, časový roz, rozsah, ide o 100 tisíce rokov. Prosím, predstavte si takéto e, čísla a rečníkom, predrečníkom dávam aj zapravdu. Naozaj bolo by absurdné, keby niektorá členská krajina chcela toto riešiť osamelo a tvrdila by, že tisíc, 100 tisíc rokov, to sú to, e, to nám predsa nie je dôležité. Pre nás je v budúcnosti dôležité len to, čo dokáže riešiť Európa. Je veľmi zvláštne, že naše e, jadrové elektrárne e, e spoločne budujeme, ale nechceme spoločne hovoriť o, o bezpečnostných opatreniach Musíme zapájať čoraz viac aktérov a v, tejto, v týchto rozprávach v budúcnosti treba neustále zdôrazňovať, že je vysoká bezpečnosť možná len vtedy, keď prestaneme e, podporovať export, e, vývoz jadrových elektrární alebo ich e, súčasti je tu predsa množstvo, množstvo odborných znalostí, Musíme mať nezávislú kontrolu nezávislých krémií. A myslím si, že tento problémový kruh, okruh problémov treba neustále riešiť. Mám pozmeňujúce návrhy aj e, na tému zdravie zamestnancov a bezpečnosť zamestnancov. Vidíme udalosti vo Fukushime a vieme, aké je to dôležité a preto každodenná práca je veľmi dôležitá. Musíme teda naozaj uvažovať o tom, aké ak, akú, aké pozície majú ľudia, ako môžu zabezpečovať potrebné úlohy. To musí byť našou špičkovou prioritou. A potom ešte čosi, čomu vôbec nerozumiem, čo je mimo pochopenie, aplikačná oblasť tejto smernice, že je obmedzená u určitých jadrových aplikácií, sa dá povedať, že to, či ono nie je v poriadku, pekné, nepekné, ale tieto bezpečnostné otázky e, sem nepatria. E, tieto otázky e, dopravovania atomového odpadu treba naozaj tiež podriediť presným predpisom. Dávam zapravdu predrečníkom, že bezpečnostné aspekty spravovania a likvidácie jadrového odpadu musia byť v popredí E, tie veľké rámcové predpisy, no už tam môžeme robiť ústupy, ale tak, e, ústupky, ale tie, tie bezpečnostné detaily, tie sú veľmi dôležité. Musíme sa postarať aj o to, aby sme mali kontrolu nad celým tým reťazcom um, jadrového odpadu. A ešte snať uh, e, dve poznámky na záver. Poprvé, Predložili sme mnoho pozmeňujúcich návrhov a preklady sú e, niekedy, alebo tá implementácia je veľmi, veľmi zvláštna. Naozaj, naozaj sú často potrebné kompromisné návrhy. Treba naozaj rozlišovať medzi dočasným uskladnením a e, doslovne konečným uskladnením tak, e, tak e, ešte na záver snáď jedna poznámka, kolega Fidel Quadras. Vôbec nesúhlasím s vami, keď tvrdíte, že v smerniciach že v smerniciach sa veci vyjadrujú veľmi všeobecne. Ak áno, tak potom neprijímame vôbec historicky podstatné rozhodnutia. a pri, tým pádom vlastne e, nemôžeme vyslať správny signál. Dúfam, že, alebo som presvedčená, že spravodajkyňa a, a tieňoví spravodajcovia majú pred sebou každopádne ešte veľa práce na budúce týždne. Ďakujeme, Karni. Judith Max. Súčasne by som však chcela požiadať aj pána Gereka, aby ste, ak môžete, ma ako najstarší člen tohoto výboru nahradili tu e, v predsedníckej pozícií. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsednička, len podporím pani kolegyňu Van Bremt, ale dodám zo pár detajlov. Návrh komisie hovorí o tom, že člensk- každá členská krajina sa sama musí postarať o likvidáciu atómového odpadu. To ako už mnohí kolegovia povedali, tu tak nie je napísaná, Aj pani e, Hercog napríklad. Jedna vec nie je totiž bezpečná. Naše hranice nie je predsa prípustné, aby atomový jadrový odpad bol národnou e, záležitosťou. Hovoríme o 100 tisícoch rokoch e, rozkladu týchto alebo životnosti tých, tohoto jadrového odpadu. V posledných 2000 rokov sme nemali žiadne pevné hranice. Musíme mať európsku kontrolu. Samozrejme, že existujú aj národné kompetencie, ale pokiaľ ide o atomový odpad, naozaj musíme vytvoriť väčšie európske kompetencie a možnosti. Je tu samozrejme aj taká možnosť, že existujú hĺbkové e, geologické úložiska. My tu mám, máme mnohé, mnohé e, vápencové masívy, možno, možno ísť e, v niektorých krajinách tisíce metrov do hĺbky. U nás ale takáto možnosť není. Vzhľadom na povahu na, naš, našeho reliefu tieto Eh, úložiska. Nuž, no spájam s nimi veľké pochybnosti. Vo všeobecnosti konečné riešenie e, uskladnenia znamená, že veci sa zapečatia a vlastne sú v uzavretom priestore. A naozaj my tu nemôžeme e, predpisovať e, riešenia, kým, kým nemáme e, finálne spolahlivé riešenie. Môžeme E, charakterizovať aj tak, že geologické formácie sa menia, hranice sa menia, e, sú klimatické zmeny a treba sa postarať o to, aby každé opatrenie mohlo byť aj e, stiahnuté. Neexistuje predsa žiadne 100% finálne riešenie pri týchto hĺbkových úložiskách. Ako náhle 100% istotu nemáme, tak nemôžeme nič ani s istotou povedať. mali by sme sa tiež pozrieť aj na komunikačné aspekty, keď je tu množstvo zmien, ktoré sme dostali, tak o, o tisíc rokov ľudia nebudú už hovoriť našim jazykom, ani o sto tisíc rokov. Ako budeme môcť v budúcnosti komunikovať? A potom otázky národnej bezpečnosti členskej krajiny musia čo najskôr veci komunikovať, pretože kedy, kedy a kde je plánované finálne ukladať odpad. Mnohé tieto úložiska sú blízko hraníc a preto to má vplyv aj na susednú krajinu. A preto potrebujeme určitý, e, určité komunikačné premostenie. E, nie je tu presný právny rámec, ako má vyzerať takáto zmluva, my však také niečo potrebujeme. A ešte jedna vec. E, konečné riešenie, e, a tak to ešte momentálne nie je, musí mať vlastný systém. Potrebujeme kontrolný systém, keď sa hovorí o medzi e, prechodnom riešení, tak som určite za. Ďakujem pani Merkis. Teraz... Ďakujeme pani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 menovite obchádzanie s radioaktívnymi odpadmi a potom ich spravovanie. Bola som poslankyňou v Národnom zhromaždení a bola som spravodajkyňou k správe radioaktívneho odpadu. A pokiaľ ide o zaobchádzanie a transmutácie, tak my sme eh, nad tým urobili krížik ide len o určité percento zaobchádzania s odpadom. To znamená, že treba naozaj hovoriť o celom zaobchádzaní s odpadom. Nemôžeme predsa znížiť jednotlivú úpravu. A druhá vec, buď medzi skladovanie alebo ko- konečné podzemné uložište, iné uložisko. Iná vec, iné riešenie neexistuje. A môžem vám povedať, že k pozastaveniu prevádzky v jadrových elektrárniach nedošlo. Ak začne, začnú byť vyraďované z prevádzky, budeme mať množstvo radioaktívneho odpadu, takže čo bude treba urobiť? Dobrú definíciu radioaktívneho odpadu. Definícia komisie nepostačuje. Prečo? Pretože dáva veľký priestor členským krajinám Máme 50, e, 50 e, miliónov kubíkov, ktoré nie sú vôbec uložené. Máme tu celú problematiku vojenského odpadu. Ako môžeme zachovať smernicu, ktorá sa obracia len na civilný odpad a necháva armádny odpad e, bokom, pretože ten je takisto radioaktívny. A ešte tretí prvok, a to je tzv. tzv. Eh, hodnota pre výnimky, teda to znamená hodnota, od ktorej už nejde o radioaktívny odpad a prach, do ktorého ešte je niečo radioaktívny odpad. Napríklad vyradené eh, eh, laboratórie atomovej komisie, atomovej agentúry pre energiu. pretože nie je potrebné, aby sme dospeli k recyklácii takového odpadu. Definoval sa teda určitý prach, to znamená, že kontaminované odpady boli uložené do podzemia a je neobyčajne dôležité, aby sme mali úplne jasné v tom, čo uvedieme v definícii ako jadrový odpad. Ďalej potom vývoz radioaktívneho odpadu. Hovorí sa, hovoria nám a hovoril o tom konkrétne jeden kolega, že to nie je súčasťou smernice, ale samozrejme, že je. Menovite článok 4, pán komisár Oettinger, a to bola jasná správa komisie, povedal, že žiaden vývoz do tretich krajín, žiaden vývoz do e, tretich krajín, to znamená, každá krajina musí so svojím e, radioaktívnym odpadom zaobchádzať sama. Ak sa pozrieme na smernicu z roku 2006, tak táto je už je prekonaná, pretože tu máme naozaj teraz postoj komisára, ktorý hovorí, že žiaden vývoz. Vo Francúzsku máme zákon o radioaktívnom odpade, ktorý hovorí, že že zahraničný e, jadrový odpad nemôžno u nás ukladať, ale vieme, že, viete, že prijímame odpad z Talianska, Belgická, Španielska, a skladuje sa u nás. A je potrebné, aby bolo potrebné, aby sa poslanci naozaj vzbúrili a spôsobili, že tento jadrový odpad treba vrátiť, pretože ak necháme otvorené dvere, tak budeme naďalej príjmať vývozy jadrového odpadu. Tu bol jasný odkaz, žiaden vývoz jadrového odpadu. Ďalej e, náklady. To je problém obrovský. Vo Francúzsku sú tieto náklady 500, 15 miliard eur, ale o 15 rokov už to bude 300 miliard eur a stále to uložisko vybudované nie je. Takže ak tu máme princíp, že nečisťovateľ platí, tak je potrebné, aby to boli naozaj aktéry samotní, aby tí, pretože nakoniec budeme platiť my, daňoví poplatníci, ktorí to budú platiť. Prečo aktéry z priemyslu nechcú vyradiť svoje energie z, prevádzky? Už preto, pretože to stojí veľa e, peňazí a za tieto financie sú zodpovední oni. Naozaj treba tento postoj zmeniť a to postoj tých e, aktérov v priemysle, ktorí hovoria, že zatiaľ netreba platiť nič, keďže netreba ani nič vyraďovať. Po tretie potom záležitosť jednotlivých um, nádrží. Viete, že vo Francúzsku máme určité úpravy, kde sa hovorí, že až neskôr sa to bude ukladať týchto nádrží. Ale čo nás poučila Fukushima, všetky tieto nádrže v blízkosti elektrárne nie sú chránené. A pri ohrození terorizmom treba posilniť bezpečnosť, aby sme chránili aj tento jadrový odpad. A je potrebné, aby sme posilnili bezpečnosť vo všetkých nádržiach pretože takéto množstva pôvodne sa nebo, nedali ukladať. Takže je naozaj potrebné uvedomiť si, že to nie je len otázka, či je niekto za alebo proti jadrovej energii, ale ide tu o otázku pre budúce generácie. Musíme sa všetci postarať o to, aby bezpečnostné kritéria boli splnené. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi exprim și eu punctul de vedere. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel takisto prispieť do diskusie. Súhlasím s predrečníkmi. Nesmieme plitvať energiou tým, že budeme hovoriť o budúcnosti energetiky atomovej alebo jadrovej. Hovoríme úplne o inej téme. Myslím si, že by sme sa mali sústrediť predovšetkým na prísnejšie kontroly pokiaľ ide o management odpadu vyhoretého paliva. Ťažisko by malo byť predovšetkým, pokiaľ ide o bezpečnostné opatrenia v súvislosti s kontrolou manažmentu vyhoretého paliva a jeho uskladňovania. Zároveň musíme posilniť spoluprácu na všetkých úrovniach medzi členskými štátmi na lokálnej a regionálnej úrovni, aby sme mohli nájsť nové riešenia, tak pre skladovanie odpadu, ako aj pre transport radioaktívneho odpadu. Ja si myslím, že v tejto oblasti musíme vychádzať predovšetkým z výskumu, vedeckého výskumu a podporovať tento výskum, aby sme našli nové riešenia, ktoré by boli účinnejšie a bezpečnejšie. Takisto si myslím, že my sme mali viac definovať úroveň zodpovednosti. Máme na jednej strane tých, ktorí produkujú takéto odpady, na druhej strane tých, ktorí ich transportujú alebo uskladňujú. Máme veľké množstvo príkladov. Pokiaľ ide o pravidlá, ktoré už máme, ktoré neboli 100% dodržiavané a jednoducho nezodpovedali očakávaniam, ktoré sme mali. Za každým to bolo tak, že sa odmietla zodpovednosť. Myslím si, že bezpečnostné štandardy musia byť dodržiavané a musíme jednoducho počítať s e, prísnymi opatreniami voči tým, ktorí takéto bezpečnostné štandardy a opatrenia nedodržiavajú. Áno, je správne, často sa hovorí, že až strach prinúti ľudí konať tak, ako majú. Mali by sme sa jednoducho zamyslieť nad vážnosťou tejto témy. Mali by sme o tom hovoriť otvorene. Nejde tu o transport, prepravu jadrového odpadu, ale ide tu skutočne o vyhoreté palivo, ktoré sa medzi jednotlivými členskými štátmi vymieňa. Chcel som povedať aj to, že dnes má pani Hercegová narodeniny a ja jej k tomu blahoželám. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za to posledné, čo ste povedali ohľadne narodenín. A teraz poprosím predstaviteľa komisie, pán Faroš, nech sa vyjadrí. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za správu. Myslím si, že máme dnes veľmi detailnú rozpravu, pokiaľ ide o obsah a som skutočne rád, že dnes nemáme nejaké časové ohraničenie. Komisia predložila návrh, pokiaľ ide o management vyhoretého paliva a radioaktívneho odpadu a či už ste za alebo proti jadrovej energie, musíte jednoducho počítať s tým, že treba nakladať s vyhoretým a radioaktívnym odpadom. Tento problém sme mali aj v minulosti a má, budeme mať aj v budúcnosti, musíme nájsť riešenie. Aj keď prestaneme využívať e, radioaktívnu energiu pre produkciu energie, nemôžeme zatvoriť oči pred týmto problémom, pretože on nezmizne. Toto je iba úvod. A preto počuli sme tu určité komentáre ohľadne Fukushimy. Ak by som ja mohol vy, vyvodiť závery, tak by som chcel povedať, že Fukushima nás, nám ukázala, čo sa môže stať a čo sa môže nastať e, s radioaktívnym odpadom a ako ho s ním treba nakladať. A odmietanie takéto smernice, o ktorej tu hovorili, bolo kontraproduktívne. Právny základ očakáva pripomienkovací proces. Myslím si, že právny pripomienkovací proces na rade aj na komisii, tak ten je celkom jasný. Zmluva Euratom sa týka aj tohto. Pokiaľ ide o finančné zdroje, myslím si, že to, čo potrebujeme, a navrhla to aj komisia, potrebujeme adekvátne finančné prostriedky, ktoré by boli k dispozícii v, tom, v tej chvíli, kedy budú potrebné na nakladanie, manažment nakladania s vyhoretým palivom. Hovorili sme tu aj o vybudovaní takéto skladovacieho priestoru pre finálne koncové skladovanie sú tu určité limitácie, pokiaľ ide o management, pokiaľ ide o kontrolu, ale chcel by som povedať, že táto smernica sa snaží dosiahnuť ciele alebo uložiť, aby členské štáty dosiahli tieto ciele, ktoré sú tu definované. Tieto finančné zdroje a finančné prostriedky musia byť adekvátne, aby sa dali s ním financovať tie ciele a zároveň musia byť k eh, dispozícii v tom čase, v tej chvíli, kedy budeme potrebovať vyriešiť problém. Ak parlament chce zájsť ešte nad rámec tohto znenia, tak je to možné, ale nedoplní to nejako tie primárne ciele, ktoré sme si tu stanovili. Počul som viacero príspevkov, pokiaľ ide o definícii a pokiaľ ide o terminológiu. Máme tu veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú článku 3, kde máme definície. E, chcel by som vás osobne požiadať za seba. Prosím vás, pozrite si najprv to, či všetky tieto definície skutočne potrebujeme. Boli tu určité definície, ktoré sa potom uplatnili aj v znení smernice. Takže skutočne vás poprosím, potrebujeme všetky tie definície. A snažte sa, chcel by som vás takisto požiadať, aby vaše pozmeňujúce návrhy boli v súlade s odsúhlasenými definíciami, ktoré už máme v kontexte EÚ aj v kontexte medzinárodných dohovorov. Navrhujete zmeny E, glosár IAEA. E Z technického hľadiska by sa to dalo, pretože definície sa týkajú iba tejto smernice, ale takisto by sme sa mali pozrieť aj na celkovú súrodnosť alebo súrodnosť jazyka, ktorý používame, aby sme mali termíny, ktoré budú, e, ktoré budú jednoznačné. Ten výraz story, či iba dočasným riešením alebo obsahuje význam dočasnosti. A pokiaľ ide o rizika, je celkom jasné, že musíme chrániť tých, ktorí pracujú s radioaktívnym odpadom, s radioaktívnym materiálom, ale na, tieto proste, na, tieto, na túto situáciu už máme veľa ustanovení, takisto aj v dohode v zmluve Euratom, sú to garancie, záruky, kde by mali byť zamestnanci, ktorí dojdú do kontaktu s radioaktívnym odpadom, by mali byť chránení. Komisia samozrejme podporuje regionálnu spoluprácu, ale regionálna spolupráca má zmysel v hospodárskom kontexte, geologickom kontexte, a takisto aj v politickom kontexte. Avšak jedna vec je tu, o ktorej by sme si mali byť úplne jasní. Keď hovoríme o regionálnej spolupráci v rámci Európskej únie, tak nehovoríme o exportoch. V rámci Európskej únie nehovoríme o exportoch. A z toho vyplýva aj otázka, do akej miery je táto problematika preskriptívna, do akej miery chceme byť preskriptívni v tejto oblasti a komisia jednoducho svojim návrhom dala dosť veľký manevrovací priestor jednotlivým členským štátom, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov, ktoré sa týkajú regionálneho skladovania. Musíme si uvedomiť, že preskriptívnosť v tomto zmysle by nemala byť kontraproduktívna, vzhľadom na to, čo chceme dosiahnuť. A potom tu ešte boli niektoré priame otázky, ktoré sa týkali konkrétne komisie a súviseli s exportom, vývozom jadrového a radioaktívneho odpadu. Dovolte mi povedať celkom jasne a otvorene, ide tu iba o návrh pána Oettingera, ktorý máte pred sebou. Ide tu o návrh celej komisie a celá komisia zvažuje túto problematiku a hovorí celkom jasne, že vyhoreté radioaktívne palivo by nemalo byť exportované. Vývoz takéhoto paliva by nemal byť podporovaný. Radioaktívny odpad je skutočne nebezpečný a práve preto sa komisia rozhodla týmto spôsobom situáciu ošetriť. Ak parlament chce dosiahnuť najvyššiu mieru bezpečnosti v tejto problematike, a ja súhlasím s takouto požiadavkou, ako chcete zabezpečiť bezpečnosť v tretich krajinách, kde Európska únia jednoducho nemá žiadny dopad ani vplyv na to, akým spôsobom by skladovali a, takýto radioaktívny vyhoretý odpad. A potom tu ešte bola otázka, že do akých a do ktorých krajín by sme mohli exportovať radioaktívny odpad. Myslím si, že je to celkom jasné. Ak žiadame skladovanie takéhoto odpadu, no ja by som chcel povedať, a vychádzam zo svojich vedomostí, nepoznám žiadnu krajinu, kde by takéto finálne skladovanie radioaktívneho odpadu by už fungovalo na 100%. Pán predseda, Myslím si, že aj Európska rada požiadala o najvyššie bezpečnostné štandardy, pokiaľ ide o vyhoreté palivo, radioaktívny odpad. Takže v kontexte tohoto si uvedomujeme, že najvyššie, najvyššia miera bezpečnosti v tomto kontexte nie je, neznamená 100%. V tomto svete, v ktorom my teraz žijeme, jednoducho nemôžeme nikomu dať 100% záruku. Myslím si, že by sme tu nemali hovoriť e, o energetickom mixe, pretože to nevzpadá do pola pôsobnosti toho návrhu, ktorý máme pred sebou. Myslím si, pán predseda, že som sa dotkol všetkých tých dôležitých kľúčových a principiálnych otázok, ktoré ste spomenuli a ktoré boli uvedené aj v kontexte pozmeňujúcich návrhov. Dúfam, že môžete prísť a že prídete do Európskej komisie aj s pani Hercog, aby sme našli čo možno najrychlejšie riešenie. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusii. Chcem sa poďakovať aj komisii za celkom jasné odpovede, ktoré sme tu počuli. Je to minimálne jeden bod, na ktorom sa všetci zhodneme. Najväčšia bezpečnosť neznamená 100% bezpečnosť a dúfam, že mm, pozmeňujúce návrhy, ktoré takéto žiadajú, jednoducho budú stiahnuté a tým pádom budeme mať o pár pozmeňujúcich návrhov menej, o ktorých budeme musieť hlasovať a budeme mať aj realistickejšie znenie textu o ktorom budeme musieť potom na konci hlasovať. Už som povedala, že sa snažíme nájsť politické kritériá, že musíme rešpektovať poznanie, ktoré máme a musíme to ponechať na expertov, aby sa snažili nájsť odpovede na problematické otázky technického charakteru. A preto by pravdepodobne bolo nesprávne, ak by sme povedali, že naša smernica je zlá, pretože neobsahuje slovo zemetrasenie, pretože tým sa neberie do úvahy Fukushima, alebo že tam nemáme slovo tsunami, pretože to sa takisto týka udalostí z Fukushimy. Myslím si, že musíme sa snažiť um, o to, aby sme dosiahli čo možno najvyššiu bezpečnosť, ale nemôžeme to hovoriť o technických definíciách, nemôžeme hovoriť o všetkých hrozbách, ktoré by sme mali um, analyzovať a na ktoré by sme mali reagovať. To si myslím, že je všetko priestor pre odborníkov a expertov a to sa týka oveľa viac problémov, ako napríklad tsunami a zemetrasenie. Sú tu viaceré externé faktory, ktoré treba brať do úvahy. A Myslím si, že to by nebolo v prospech veci, ak by sme v našej smernici mali takéto technické záležitosti. Súhlasím s pani Hercogovou že to, čo sa tu usilujeme, je snaženie sa o dosiahnutie čo možno najlepšieho výsledku. Európsky parlament musí zabezpečiť, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky, avšak zároveň musíme vedieť, čo je realistické a čo jednoducho nie je realistické. A takisto musím povedať, že som pravdepodobne ambicioznejšia ako komisia. Súhlasím samozrejme s tým, že finančné prostriedky by mali byť dostačujúce, a že by mali byť k dispozícii v tom čase, kedy sú potrebné, ale na úrovni politických riešení musíme požadovať ešte viac. Musíme dodržiavať princíp znečisťovateľ platí. Musíme zabezpečiť, respektíve požadovať, aby tieto finančné prostriedky skutočne boli využívané v súlade so svojím účelom a musí to byť samozrejme aj kontrola. Ak nebudeme mať kontrolu, tak môžeme do smernice napísať čokoľvek, ale potom nakoniec aj tak nebudeme vedieť, či sa to implementuje alebo nie. A pokiaľ ide o otázku nezávislých expertov, potrebujeme nezávislú kontrolu. A preto sa musíme postarať o to, aby sme ju dosiahli. Musíme sa venovať aj, musíme venovať pozornosť aj otázke dozorných úradov, ale Samozrejme, to musí byť doriešené na politickej úrovni, ani nie tak technicky. A potom sú tu ešte body, ani sa nemôžem všetkým venovať, skôr zopakujem to, čo sme tu už povedala úvodom, respektíve sa skôr tomu radšej vyhnem. Želám si, aby parlament v tejto oblasti zohrával väčšiu úlohu ako doteraz. A to vlastne povedali viacerí z mojich kolegov a predrečníkov. To sa týka nielen tejto smernice, ale aj kontroly ako takej musíme samozrejme brať do úvahy aj zmluvu o Euratome, kde máme eh, definované určité právomoci, ale myslím si, že rada bude rešpektovať to, o čo sa tu usilujeme a pokiaľ ide o tie kontakty, ktoré som doteraz mala možnosť využiť, tak mm, som presvedčená o tom, že jednoducho rešpektujú našu prácu a naše úsilie. V rade veľmi pozorne sledujú, čo robíme my v parlamente a ďalším dôležitým bodom je to, že by sme mali v rámci rozumného časového priestoru dospieť k hlasovaniu, ale nemali by sme tento časový priestor stále viac skracovať, pretože musíme sa sústrediť na kvalitu a nie na kvantitu. A 26. maja budeme o tom hlasovať vo výbore, aspoň to je naša predstava. A 23 júna v rámci mini plenárky v Bruseli budeme hlasovať o tom na plenárke. Dúfam, že to bude pre radu dostatočne, dostatočný časový priestor na to, aby sa k tomu vyjadrili. Dúfam, že rada svoje rozhodnutie urobí až po našom hlasovaní v plenárke. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Záverom by som chcel povedať, že táto diskusia skutočne bola dosť obšírna a venovala sa všetkým problémom. Chcel by som vám pripomenúť, že budeme hlasovať 26. v našom výbore. Čiže to je hlasovanie v našom výbore. A teraz môžeme uzavrieť bod číslo 3 nášho programu a prejdeme k ďalšiemu bodu chcel by som pozvať našu hostku, pani Laperúzovú. Euh, Une présentation, c'est pas Proszę Państwa, kolejny punkt. Takže posledný bod nášho programu dnes sa týka správy expertnej skupiny pre priebežné hodnotenie programu Eurostars Len pripomínam, že ide o program, ktorý bol schválený v roku 2008 a týka sa fungovania malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia v oblasti výskumu a vývoja. Teda chceme, aby sa veda priblížila k reálnej ekonomike, k trhu. Pani Laperus je predsedničkou tejto expertnej skupiny, ktorá robila toto priebežné hodnotenie programu Eurostars, takže ju srdečne vítam. V minulom funkčnom období bola pani Laperus našou kolegyňou a dúfam, že tie zistenia, ktoré nám odprezentujete, budú pozitívne, pokiaľ ide o implementáciu našich rozhodnutí, pretože naše rozhodnutia, naše uznesenia, málo kedy, len málo kedy majú za následok takéto aktivity, ale málo kedy máme naozaj možnosť overiť, že naše rozhodnutia boli správne. Ale už dávam slovo našej návšteve. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne výboru, že ma dnes sa pozval. Veľmi sa teším, že znova vidím mnohé známe tváre, teda osoby, s ktorými som naozaj intenzívne pracovala a veľmi sa z toho teším. Európska komisia ma teda vymenovala za predsedničku tejto expertnej skupiny. Je to nezávislá skupina, ktorá hodnotí program Eurostars. A teraz vám odprezentujem našu správu, koľko času mám k dispozícii, 15 minút zhruba. Povedzte mi, ak budem hovoriť príliš dlho. Výborne. Takže Takže parlament s radou tento program Eurostars naštartovali. Na obdobie 2008 až 2013 a v, počas tohto programu bola dohodnutá, bolo dohodnuté hodnotenie, takže ja vám teraz e, odprezentujem tie zistenia a odporúčania, pokiaľ ide o realizáciu tohto programu. Táto práca prebehla v júli až novembri 2010 a správa bola predložená v decembri 2010 a komisia ju zverejňovala 8. apríla so svojimi vlastnými poznámkami Takže skupina nezávislých expertov. Našim autorom správy je Krko Otio, je to niekdajší profesor Maria Butin. Tiež spolupracovala, bola spolu s pravodajkyňou, časť správy pracovala ona, Georg Licht, tiež pôsobí na univerzite, zaoberá sa malými a strednými podnikmi Pán Molero zo Španielska sa tiež zaoberá výskumom a vývojom. Pani Cipuri je profesorka z Grécka, takže to sú naozaj veľmi um, kvalitní odborníci, naozaj povolaní na vypracovanie takéhoto hodnotenia. Kľúčové otázky, na ktoré sme chceli poskytnúť odpovede, pokiaľ ide o realizáciu programu Eurostars – Poprvé, pokrok dosiahnutý v cieľoch programu, kvalita a účinnosť implementácie, prístup pre malé a stredné podniky k týmto programom, potom do akej miery e, došlo k integrácii národných programov, potom pridaná hodnota tohto programu, odporúčania vychádzajúce z predchádzajúceho obdobia na roky 2011-2013 a potom ešte na, ďalší, na ďalšie obdobie a potom celkový dopad programu, teda hodnotenie toho, či došlo k zvýšeniu obratu, či bolo predložených eh, viac eh, patentov a tak ďalej. Veľmi stručne vám teda opíšem program Eurostars. Ide o program, ktorý sa zaoberá výskumom a vývojom. Pokiaľ ide o nové produkty, nové služby, nové postupy, tie projekty, ktoré sa predkladajú, musia byť orientované na trh v období troch rokov. Sú tu minimálne dvaja účastníci z dvoch štátov, ktoré súčasňujú Eurostars. Máme 32 krajín, ktoré momentálne uh, sú v Eurostars. Hlavný účastník musí byť malý alebo stredný podnik pôsobiaci v oblasti výskumu a vývoja. To sa hodnotí na základe pomeru na obrate. Program je riadený sekretariátom programu Eureka 100 miliónov eur e, dala Európska únia, členské štáty asi 300 miliónov eur. Takže ako teda tento program, ako sa do neho zapojiť, je potrebné kontaktovať národného koordinátora Eureka, skratka NPC, je potrebné potom predložiť e, elektronický e, žiadosť sekretariátu, potom je tu centrálne hodnotenie, ktoré robia technickí odborníci a potom panel nezávislých expertov. Potom tie projekty sa na základe úrovni kvality zoradia v určitom poradí a potom sú tu záverečné rokovania o, o, o zmluve, s národným financujúcim orgánom. Teraz niekoľko čísel, veľmi stručne. Z decembra 2010 od sekretariatu Eureka 1127 sme dostali žiadosti v prvých štyroch výzvach, dve výzvy ročne. Máme celkový rozpočet 1566 miliónov eur, 1790 účastníkov. Percento malých a stredných podnikov bolo 72 percent. Je to program, ktorý sa zameriava na túto skupinu podnikov a teda tento cieľ aj dosahujeme. 458 projektov boli, e, bolo vybraných, teda nachádzali sa nad tým prahom kvality. Tieto teda potom boli postupené na financovanie. Ide o 329 projektov, ktoré boli naozaj aj schválené na financovanie. 14 projektov bolo k tomu decembru 2010 aj uzavretých. Trvá to určitý čas, kým sa to celé uzavrie. Celkové financovanie zo strany členských štátov bolo 85,7 milióna eur a EÚ dala 28,6 milióna eur. 6 miliónov eur vyplatila priamo Európska komisia národným finančným financujúcim subjektom. Teraz, eh, aké sú naše kľúčové posolstva Ide o program, ktorý je veľmi atraktívny pre malé a stredné podniky, naozaj inovatívne. Vidíme, že viac než 72 účastníkov sú presne takéto podniky, takže je to atraktívne. Pokiaľ ide o úspech 25 predložených návrhov, a teda bolo aj financovaných, Ide o nové produkty, ide o nové postupy a nové služby, ktoré sú blízke trhu. Umožňuje to rozvoj technológií a obchodu na medzinárodnej úrovni a myslíme si, že systém riadenia fungoval veľmi dobre a že sa postupne aj zlepšoval od e, zavedenia tohto programu. Ďalej, hovorili sme o tých malých a stredných podnikoch, my sme sa samozrejme spájali s komisiou, so sekretariatom Eureka, s kontaktnými bodmi na národnej úrovni a príslušné malé a stredné podniky sa nám podarilo dosiahnuť. Malé a stredné podniky a univerzity e, nás informovali o tom, že je veľmi jednoduchý prístup k tomuto programu. Hodnotenie, ktoré prebehlo na centrálnej úrovni, e, si veľmi teda tieto, tieto malé sa si veľmi pochvalujú, pochvalujú tieto možnosti, pokiaľ ide o financovanie. Toto je tiež veľmi jednoduché, pretože účastníci sa obracajú na e, svoje národné úrady. Sú to určité problémy, pretože sú tu určité rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. V niektorých štátoch to funguje veľmi dobre, je to dobre zorganizované, v iných krajinách Tie postupy na financovanie vznikli len nedávno, takže tam je to trošku zložitejšie. Národné kontaktné body, národní programoví koordinátori zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pre účastníkov, pretože oni sprevádzajú e, tých účastníkov od samotného začiatku, príprava projektu, diskusie o získavaní financií, zmluvy, konzorcia s partnerom a tak ďalej. Takže je to program naozaj vybudovaný na princípe bottom-up, teda z dola nahor. Nie sú tu nejaké témy, všetky témy sú prípustné, takže tento pole pôsobnosti je naozaj veľmi široké. Nechceli sme sa vyhnúť žiadnym sektorom, všetky sú vítané. Teraz e, zlepšenia, ktoré navrhujeme, vychádzajú z našej analýzy hodnotenie, ktoré prebehlo na úrovni EÚ. Myslíme si, že databáza odborníkov, tých technických, že by mala byť doplnená. Momentálne sekretariat Eureka tento program riadi a má k dispozícii medzi 500 až 700 technických expertov. Toto je nepostačujúce hlavne pokiaľ ide o poznatky v komerčných oblastiach, v socioekonomickej oblasti, aby tu bolo určité prepojenie na databázu Európskej komisie. Analýza nezávislých expertov tohto panelu PIP mala mať k dispozícii viacero času na vyhodnotenie jednotlivých projektov. Toto nám povedal predseda tohto odborného panelu, tohto panelu nezávislých odborníkov. A účastníci by radi mali väčšiu spätnú väzbu, pokiaľ ide o technické vyhodnotenie, tak aby mohli znova predložiť projekt e, taký, ktorý už bude úspešný teda aby dokázali vylepšiť to, čo nezvládli v tej prvej žiadosti. Na národnej úrovni tam je tiež možné čo to vylepšiť, hlavne v určitých e, štátoch to veľmi dlho trvá, kým sa podpíše záverečný, záverečná zmluva. Niekedy to trvá teda relatívne dlho, čo môže teda z, e, oneskoriť e, realizáciu projektov. Ďalšia dôležitá vec, výmena informácií medzi koordinátormi a sekretariátom Eureka. A toto teda, túto spätnú väzbu je potrebné, potrebné posilniť. Ďalej je veľmi dôležité uvedomiť si, že 63 až 80 percent projektov predstavujú tie, ktoré boli, boli financované a tu ešte je čo dobiehať. Ešte raz opakujem, 63 až 80 predstavuje táto hranica. Potom je tu problém v súvislosti s time to contract, teda e, s e, tou lehotou medzi tým, kedy sa predloží žiadosť elektronického kartu e, Eureka a tým časom, kedy sa naozaj podpíše, podpíše zmluva a dôjde k financovaniu. Táto lehota je často veľmi dlhá. A je to trošku škoda, pretože sú to projekty, ktoré by mali sa ocitnúť na trhu do troch rokov. Mnohí účastníci už majú skúsenosť s účasťou na európskych programoch výskumu a vývoja, teda využívajú rôzne inovatívne techniky. Integrovanie národných programov, to sme tiež vyhodnocovali. Máme tu ešte bilaterálne dohody, ktoré boli podpísané medzi sekretariatom Eureka a tými národnými financujúcimi orgánmi, teda subjektami, ktoré robia to financovanie na národnej úrovni. Je tu veľmi dôležitá otázka týkajúca sa tzv. virtual common pot, či naozaj existuje eh, nejaký, eh, nejaký, nejaký, spoločný, nejaký spoločný rezervoár alebo nie. Členské štáty sa momentálne zaviazujú k určitému, k určitému rozpočtu a podniky by mali eh, prispieť rovnakou mierou. A to sa žiaľ nevždy deje. Takže momentálne realizácia takýchto programov je taká skôr virtuálna. To znamená, že štáty financujú celú tú sumu určitému podniku alebo určitej univerzite. Ďalej považujeme za potrebné lepšie zharmonizovať pravidla financovania. Miera financovania je menej dôležitá. V niektorých štátoch je to 40 v niektorých to je možno až 75 ale pravidla financovania, tie by bolo potrebné zharmonizovať, napríklad keď sa financujú univerzity, malé a stredné podniky. Je skrátka potrebné, aby sa všade uplatňovali rovnaké, rovnaké Ďalej je dôležité, to financovanie na národnej úrovni sledovať po dvoch rokoch. To financovanie ešte prebieha, tie projekty ešte prebiehajú, takže je tu určité časové omeškanie a nevždy je jednoduché to monitorovať. Takže s týmto máme trošku problém. Samozrejme, že tento program je úspešný a preto vystáva otázka, či navýšiť rozpočet, aby sme mohli zvýšiť počet e, účastníkov, aby sme teda viac e, podporili malé a stredné podniky a ich účasť na výskume a vývoji. Toto je veľmi dôležitá, dôležitá diskusia aj v súvislosti s, s 8. rámcovým programom. Pokiaľ ide o účinnosť, 6 až 7 predstavujú, predstavujú administratívne náklady, keby sme rozšírili tento program, e, ten common pod, o tom som už hovorila, definícia time to contract, to je trošku technickejšia otázka, ale je potrebné o tom hovoriť s sekretariatom a s komisiou, aby sme to mohli zadefinovať. E, pre nás je to čas od vtedy, kedy sa predloží projekt a tým, kedy sa ten projekt e, začne realizovať odsúhlasí. Potom monitorovanie výdavkov podľa statusu projektu. Eureka a komisia by mali takto potom refinancovať, jednoduchšie refinancovať tým členským štátom. Podpora marketing programu tento program je úspešný. Vidíme, že tendencia je rastúca, pokiaľ ide o účasť. Niektorí partneri nemajú medzinárodné či európske skúsenosti a teda potrebujú financovanie. Katka, musíme si vybrať. A úloha sekretariátu Európskej komisie. Európska komisia pripravila tento e, program a jeho riadenie delegovala na sekretariat Eureka, takže tam tá dielba práce je veľmi jasná. My ako experti si myslíme, že malé stredné podniky veľmi vítajú tento program, teda je potrebné ho zachovať. Potreba harmonizácie a podpory na národnej úrovni. Tiež by sme boli radi, keby sa uplatňovali opatrenia na lepšie hodnotenie tohto programu 14 projektov bolo zatiaľ uzavretých a nemohli sme celkom dobre vyhodnotiť dopad, napríklad pokiaľ ide o počet patentov, pokiaľ ide o vytvorené pracovné miesta. Malé a stredné podniky tvrdia, že sú spokojné, ale tie konkrétne výsledky sme nemohli vyhodnotiť. Takže sekretariat Eureka by sa malo to postarať a ešte harmonizácia národných pravidiel, hlavne pokiaľ ide o financovanie. Takže toľko z mojej strany na dnes. Na záver ešte tie odporúčania. Je potrebné, aby bol dostatok prostriedkov, aby sme možno mohli financovať viac projektov aj pod tým e, prahom kvality. Ja som spomínala, aké sú tam tie čísla. Členské štáty by možno mohli navýšiť rozpočet. V diskusii s Európskou komisiou by sme mohli nájsť aj možnosti financovania z rámcových programov. Ďalej malé a stredné podniky, ktoré nemajú zatiaľ nejaké medzinárodné skúsenosti, aby aj tieto sa mohli zúčastniť týchto programov. Zvýšenie počtu technických odborníkov, e, lepší feedback pre účastníkov a snaha o zníženie, stratenie toho time to contract, teda času e, k podpisu zmluvy, aby sa tie produkty dostali čo možno rýchlejšie na trh, potom harmonizácia národných pravidiel, znova ten pokoman, teda ten nejaký spoločný, spoločná rezerva. aby sme mohli financovať viac projektov pod e, tým prahom kvality. Ak sa tieto prostriedky neminú, tak by sa mali posunúť do ďalšej výzvy na predkladanie ponúk. Toľko teda naše odporúčania. Na záver naozaj som veľmi rada pracovala na tomto programe na európskej úrovni. Ďakujem pekne Európskej komisii za disponibilitu, za pochopenie znalosti. Naozaj vám raz spolupracujem s komisiou, lebo pracuje veľmi presne. Ďakujem pekne sekretariatu Eureka. Aj to bolo veľmi plodná spolupráca. Dostali sme určité pokroky za tie dva roky a v mene odborníkov vám môžem povedať, že sa to rozbieha a vidíme, že Európa môže byť naozaj efektívna, hlavne pre malé a stredné podniky. A dúfam, že Európsky parlament v rámci 8. rámcového programu ešte viac bude klas dôraz na malé a stredné podniky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani za bardzo ciekawe. Ďakujeme pani Laperus. A teraz otváram diskusiu. Pani Herceg je prvou rečničkou. Ďakujem prečo by e, veľkí poslanci ťažko sa vysvetlí, prečo dnes mnohí kolegovia e, nenašli cestu na túto, na túto prezentáciu. Tento, táto, táto, tento výbor je vždy za malé a stredné podniky, vždy je za vedomosti. Všetko je pre nás dôležité. Je dobré, že ste prišli, pretože práve diskutujeme o budúcnosti e, finančných výhľadov, strategický rámec pre výskum a inovácie, takže je to výborné načasovanie. Určite to bude úspešné. Mám tri malé otázky. Prvne súhlasím s tým, že financovanie a rôzne formy financovania v členských krajinách môžu mať efekt skresľujúci. A k tomuto efektu by som ráda položila otázku, otázku ktorá je v rozpore s tou geografickou konzistentnosťou. Má to teda dopad na túto konzistentnosť? Tá je vždy pre nás veľmi dôležitá, rovnako je dôležitá pre nové členské krajiny a veľmi často majú sklon kritizovať európske inštitúcie, ale ak by išlo len o negatívne skreslenie, tak nebola by to Európa, ktorá by to mohla napraviť, ale práve krajiny členské. A preto by ma zaujímalo, ako to vidíte vy. A druhá otázka podľa mňa je veľmi zaujímavá. Mňa by veľmi zaujímalo, ktoré sektory môžu sa pochváliť naozaj úspechom. Kto sú tí veľkí aktéry, kto sú tí úspešní je to veľmi homogénne, ale, alebo vyčnevajú z radu niektorí. A tretia otázka, ako tieto uh, zúčastnené spoločnosti, ako sa zúčastňujú aj na ďalších projektoch, ak uh, máte o tom informácie, treba, treba z výskumný program inovácií, ako sa im darí uh, byť nezávislými, získať prostriedky. Možno nemáte informácie, ale bolo by pre nás dôležité, keď premýšľame o inovačnej únii, ako by sme všetko mohli prepojiť. Ako spravodajkyňa pre túto oblasť vám chcem poďakovať, že e, si želáte zostať po boku malých a stredných podnikov aj v budúcom finančnom období finančných výhľadov. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pán e, De Campos. Muito e, obrigado, Sr. Presidente. Eu Ďakujem, pán predseda. Je polutovania hodné, že som na začiatku mal iné záväzky a nemohol som sa zúčastniť tejto zaujímavej prezentácie od začiatku. K tomuto programu pociťujem veľké sympatie napriek e, tomu, že sú tu e, konflikty záujmov. Práve teraz, keď e, je dôležitý každý vývoj, každý rozvoj, každá inovácia pre malé a stredné podniky. Nuž to je typická molierovská otázka. Eh, prestávka bez eh, toho, že by sme o nej vedeli. Aký je tu rozdiel? Ľudia, ktorí vytvorili tento postup, eh, veľmi dobre vedeli, čo robili. Som o tom presvedčený. A moje povré posolstvo je teda to, že som veľmi spokojný s výsledkami aj s touto, s touto evalu- evaluáciou, ktorá je veľmi objektívna, detailná. A želal by som si, aby to tak bolo aj pri iných programoch. Mám nasledovnú otázku. E, čo skoro budeme prijímať politické rozhodnutia v vedeckej inovačnej oblasti v rámci 7. E, rámcového programu. A tu spočíva celkom jasne e, dôraz na kvalite a e, tak to môže byť príbeh úspešný, ale e, nechcel by som, aby mm, <clears throat> mm, e, alebo chcel by som vedieť, či sa bude rovnaká úroveň úspechu alebo pridelených prostriedkov multiplikovať, objavovať v iných oblastiach. Budú sa prostriedky vyberať v jednotlivých členských krajinách sa často robia e, dobre, e, rozdielne evaluácie a často sa hovorí, že všetko prebieha dobre. Často sa síce hovorí, že žiadna správa najlepšia správa, ale to v tejto súvislosti e, ne, nepostačuje. Treba si dať pozor, aby sme nestratili možnosť nadviazať na úspech týchto projektov a pokračovať. Komisia by sa k tomu mala vyjadriť. Ďakujeme. Ja by som takisto chcel e, tiež položiť otázku. A ja e, chcel by som hĺbšie začrieť do e, tematiky, ktorú naškrtla pani Hercog. Chcel by som počuť taký špecifický príklad z tých 14 implementácií. Rád by som viac vedel o príkladoch, ktoré sa priamo vzťahujú na trh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 Blahoželáme im k vyváženej práce a veľ, práci a veľmi sofistikovanej použitej metóde. Často, často e, je problém s konzistentnosťou údajov, ale teraz je celkom jasné, že komisia bude naďalej podporovať tento program, ako sa aj plánovalo do roku 2013 v terajšej forme a v rámci dohodnutej finančnej podpory Nechcem e, e, plýtvať vašim časom. Pani Laperus hovorila o tej oblastiach, kde sú zlepšenia potrebné, kontraktuálne otázky napríklad, malé a stredné podniky s medzinárodnými skúsenostiami. skús, už Nuž tu sa zodpoveda jedna z, jedna z otázok, kde sa, e, kde, sa, kde sa teda oboj strane podporujú rôzne iné programy a tiež pokiaľ ide o perspektívu integrácie procesu národných participujúcich programov. To treba posilniť. Tieto údaje eh, v, sa používajú v, v posudzovacích správach a otázka čo budeme robiť v budúcnosti, závisí do veľkej miery od diskusí nielen o viacročných finančných výhľadoch, ale tiež aj v pokračujúcich, od pokračujúcich diskusí o strategickom rámci pre výskum a inovácie, ktorý momentálne prebieha. A určite viete, že momentálne verejne konzultujeme k tejto téme a tá konzultácia skončí na konci mája a potom budeme analýzovať budeme skúmať, aké návrhy prišli a potom si myslím, že diskusie v komisii aj tu v parlamente budú pokračovať. Uvidíme, akým spôsobom. Budeme sa snažiť malé a stredné podniky lepšie podporiť, ale myslím si, že je tu spoločná dohoda, že malé a stredné podniky potrebujú výraznú podporu e, ako už aj v minulosti v tomto výbore môžem povedať, že dúfame na silnú podporu, podporu malých a stredných podnikov v blížiacich sa programoch. Nie je to vždy očividné, pretože sú tu aj iní, ktorí majú záujem o tieto programy a domnievajú sa, že e, potrebujú oveľa viac podpory, než, dost, než sa im dostáva. A to ide o, tu ide o ekonomický, tak povedať, ekonomický relief celé, celej problematiky. A teraz poprosím pani Laperus, aby reagovala na otázky, ktoré odzneli v diskusii. Donc, euh, par rapport à... Pokiaľ ide o, o jednotlivé otázky, o pravidlách financovania, ak sa pozriete na správu, nuž, tak sa môžete pozrieť na prílohu číslo 10, ktorá sa zaoberá financovaním jednotlivých krajín. Tieto pravidlá sú na internete, sú poverne transparentné. E, na internetovej stránke Eurostat sú, sú presne definované pravidlá. Vyberiem náhodou nie, niečo Nie je tu samozrejme e, podrobné hodnotenie. Zoberiete si napríklad Rakúsko, fi- financuje až do 60 malé a stredné podniky. 60 e, môže plynúť do malých podnikov a 40 do stredne veľkých podnikov. Tie väčšie podniky, čiže 40 e, univerzity, takisto 60 organizácie výskumu Eh, zoberme si napríklad Maďarsko, malé a stredné podniky môžu byť financované do výšky 45%, veľké podniky do 50% a univerzity až do 100%. Ak si zoberieme Francúzsko, Francúzsko nefinancuje veľké podniky, to znamená, že vo každé si, sa, dajú, sa nachádzame v rôznych situáciách. Napríklad francúzsky partner nemôže spolupracovať s partnerom gréckým, pretože pravidlá v Grécku nie sú e, rovnaké. E, v tejto súvislosti treba spomenúť aj univerzity a, a to je možno škoda. Nemáme tu zemepisnú e, disparitu, skôr je tu disparita pravidel pre financovanie. Napríklad Švajčiarsko nefinancuje malé a stredné podniky a táto krajina musela prispôsobiť svoju ústavu, aby mohla financovať malé a stredné podniky. To je to, to čo e, chápeme pod harmonizáciou pravidel. Keď sa pýtate na úspechy, pozrite sa na tabulku číslo 3, kde je pôsobenie podľa jednotlivých odvod, odvetví 90 z polnospodárstvo a námorná oblasť. A to všetko sa týka potravinového reťazca 23, ďalej potom technická úroveň informovanosti a komunikácia a priemyselné a technologické odvetvia 173. Potom tiež priemyselné podniky, ktoré sú na vedúcej pozícii. A k tomu osobná poznámka, biotechnológia, nuž tam tie projekty trvajú dlhšie zatiaľ, čo Technika informovanosti a komunikácie je veľmi rýchla, každých 6 mesiacov a tu naozaj sú, sú uh, úspešné príbehy. Nuž, v zásade by neboli schopní zamestnať 31 inžinierov vo svojom vlastnom odvetvi a pritom konkurujú Číne a Indii, ale keby nemohli zamestnať týchto 31 inžinierov, by prišli o svoju spoločnosť. Takže tieto prostriedky, ktoré sa dávajú podnikom, im umožňujú získať vierohodnosť voči finančným partnerom, bankám, ale zároveň im to umožňuje byť aj tak povediac európskou značkou. A dodáva to vierohodnosť a umožňuje im to zúčastňovať sa procesu, Nuž, tie podniky, ktoré mali úplne limitné možnosti financovania, išlo o 25 celého obratu a to je mali, pre malý a stredný podnik naozaj citlivá oblasť. Naozaj to sú príbehy úspechov. Tieto malé podniky vo všeobecnosti sú veľmi spokojné s tým, čo sa rozvinulo. Ďalej potom otázka smerovala na konflikt záujmov Napríklad je tu úspešný program ECD, ktorý e, bol zameraný na rozvoj a výskum, podpora, dodávanie odvahy malým podnikom. Tieto malé podniky sú buď v programe koordinácie alebo v určitých tematických programoch. Veľmi často hovoria, že by sa chceli zúčastniť, ale brzdí nás program, ktorý je ďaleko vyšší než naše aktivity, aktivity našeho malého podniku. A Eurostar ale hovorí, je to oveľa ľahšie. Máme pocit, že je to náš projekt, keď sa to spracováva u nás a malé podniky sa s tým ako si identifikujú. Takže do budúcnosti to znamená, že by bolo potrebné zohľadniť aj túto skús, skúsenosť a nezabúdať na to, že malé a stredné podniky musia uh, za, vy, zarábať aj peniaze. Nemám pravdu? A e, ak im dáme dotácie, rozvinú naozaj svoj obchod, možno viac než nejaké univerzity, alebo na rozdiel od veľkých podnikov, ktoré majú veľké skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja. Ale keď malý podnik funguje, potrebuje rýchle výsledky. Možno, že to e, trochu preháňam. Ale tá rýchlosť je tu dôležitá. Ďalej otázka zdrojov. Poukázali ste na to a komisia to takisto povedala dnes. Vzhľadom na finančnú krízu, ktorá bohužiaľ stále neskončila, máme tu situáciu, kde každý svoj e, rozpočet si berie pod drobnohľad a keď sa pozrieme na rozvoj a rozpočet, nevieme, aká bude perspektíva 8. rámcového programu. Videla som, že odporúčania expertov smerovali k tomu, aby sa rozpočet aspoň zachoval. Máme tu naozaj dilemu. Vedieť, ako túto oblasť budeme riadiť. Niektoré štáty e, sú ochotné argumentovať za navýšenie. To znamená, ak, ak nebude možné navýšiť európsky rozpočet, možno, že niektoré štáty to urobia. Ak sa pozrieme na súčasný rozpočet, tak e, sme toho názoru, že niektoré rozpočty boli naozaj e, spojené s oveľa vyššími požiadavkami. Naši partneri nám povedali, že to nám umožní nielen získať ďalších klientov, ale Napríklad boli tu stanoviska, že náš partner sa stal našim klientom. Toľko vám môžem povedať dnes z mojej strany. Ďakujeme pekne. Pani Laperus, myslím, že e, z tejto správy vyplýva jedna, jeden jasný záver. Tento program naozaj splňa svoje ciele bude musieť byť doladený, ale zdá sa, že by mal pokračovať. A pokiaľ o toto, ide o toto pokračovanie, dúfam, že e, sa opätovne stretneme pri ďalšej, v ďalšej fáze tohoto programu, keď sa budeme snažiť sumarizovať výdobytky tohoto programu. A to bude o dva roky. Ešte raz vám chcem, pani Laperus, poďakovať za vašu prítomnosť, za vašu správu a chcel by som vám poblahoželať ďalšiu budúcu plodnú prácu, keď budete pokračovať na týchto tak dôležitých témach pre náš trh. Ďakujeme vám ešte raz. proszę Państwa,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 a ešte ďalšia pripomienka. Budúci týždeň sa zúčastníme na veľmi, veľmi dôležitom stretnutí našeho výboru a to je e, stretnutie spojené aj s hlasovaním. Budeme hlasovať budúci týždeň v Štrasburku a to 9. mája. A na záver som presvedčený, že posledná vec, ktorú, ktorá mi zostáva, je všetkým vám poďakovať a vyhlásiť e, naše stretnutie za ukončené.